No, no, no, no, dobre, dobre. La seduta è aperta. Otváram týmto schôdzu. Pán Weber žiada o slovo. Pán predseda. Požiadal som o slovo, pretože by som chcel upozorniť na jednu naliehavú vec. A síce to, čo ste včera už spomenuli vo svojom vyhlásení, zavraždenie slovenského novinára. Dnes sme v európskych médiách e, sa dozvedeli nové fakty v tejto veci, že po prípade na aj na Slovensku teraz žiaľ dvaja novinári boli zavraždení e, kvôli svojej práci a vzhľadom na naliehavosť tejto situácie, keďže tento týždeň neprebieha schôdza konferencia predsedov, chcel by som požiadať, aby e, sa neodkladne vyšetril prípad na Slovensku, aby sa zverejnili fakty, aby to bolo všetko nezávisle vyšetrené. A teraz, keď už vo v médiách sú informácie o tom, že zjavne sa eurofondy zneužili Chcel by som počítať, aby sme poverili náš výbor pre kontrolu rozpočtu, aby vyslal misiu na Slovensko. Európsky parlament musí byť hnacou silou tohto procesu, aby sa všetko dostalo na svetlo a aby sme dokázali chrániť nezávislých novinárov. Žiadam, aby toto parlament urobil. Honorable Bullman. Pán Bullman. pán predseda. Verím, že Európsky parlament, a to môžem povedať menej svojej politickej e, e, skupiny, e, sa nenechá nikým predbehnúť, keď ide o obranu o právneho štátu a o šetrenie všetkých e, závažných zločinov, akým nepochybne je zavraždenie novinára. A tiež e, sa pozriete na jadro tejto udalosti, tiež sme za to, aby sme v primeranom čase, keď budú E, fakty k dispozícii, aby prebehla aj rozpráva tu v pléne. Podľa mňa v tomto panuje konsenzus e, medzi politickými skupinami. Chcel by som ešte pripomenúť, že táto misia, ktorá sa tu navrhla, ktorú navrhol kolega Weber, tiež už je na programe výboru taxe 3. Teda už tak či tak sa plánuje na úrovni nového vyšetrovacieho výboru, že chceme spustiť takýto proces, ten požiadať pána predsedu, aby sa skontaktoval e, s odpovednými e, za výbor Tax 3, aby sa nevyvíjalo zvojené úsilie. Chcel by som ešte pripomenúť pánu Weberovi, že všetko chceme bezvýhradne vyšetriť, a to sa týka všetkých štátov Európskej únie, bez ohľadu na to, kto práve možno je súčasťou politickej rodiny EPP. Nebude nám to brániť v tom, aby sme jasne a radikálne vyšetrili všetko to, čo je treba vyšetriť. A to platí aj pre aktuálne obvinenia z korupcie, ktoré sa v tejto súvislosti odhalili. Ďakujem. Bene. Ruiz. Pán Gigold. Ďakujem pekne. Ja by som raz dôraznil, že vražda novinára by sa nikdy nemala stať otázkou stranickej politiky. Ide o veľmi vážnu vec. This parliament has taken tough Európsky parlament zakročil veľmi rázne, keď sa to udialo na Malte a musíme urobiť všetko preto, aby sme postupovali rovnako aj keď sa to udialo na Slovensku. A preto podporujem návrh pána Webera, aby sme vyslali ad hoc misiu na Slovensko a tiež, aby sme to využili mandát konferencie predsedov na túto udalosť. Nemôžeme totiž čakať niekoľko ďalších týždňov, kým vznikne sekretariát nového výboru. Musíme konať okamžite teraz. Novinári totiž majú právo konať slobodne aj v prípade, že šetria prípady korupcie a podvodov na daniach a Európsky parlament nesmie strácať čas na to, aby zaistil riadne šetrenie. Ďakujem pekne. Som presvedčený o tom, že sloboda tlače nie je otázkou politickej príslušnosti. Sloboda tlače totiž je otázkou základných hodnôt celej EÚ a musí toto vzťahovať na všetky vlády bez ohľadu na ich politickú farbu a politické presvedčenie. Myslím, že najvhodnejším riešením by bolo spustiť eh, písomné konanie medzi predsedami politických skupín, aby sa rozhodlo o vyslaní skupiny poslancov, nech už to má akúkoľvek podobu na Slovensko, aby zistili, čo sa presne udialo. La procedura scritta nel pomeriggio in modo che non a tiež sa chystáme vyslať delegáciu na Maltu. Spracuje sa to v písomnom konaní, aby sme nestrácali, nestrácali žiaden ďalší čas. E, tiež chcem informovať parlament, že dnes boli uh, zatknutí traja ľudia. Dostanete slovo malý okamih. Išlo o talianských štátnych príslušníkov, ktorí mali pobyt, e, majú pobyt na Slovensku a teraz sa zistuje, kto boli skutoční páchatelia a kto zadal vykonanie vraždy. Podobne ako v prípade Daphne Caruana eh, Galicie, chcel by som zdôrazniť, že nemôžeme poučovať iných, eh, ako majú konať, eh, keď si neurobím poriadok my sami u seba. Teda spracuje sa to v písomnom konaní tak, aby politické skupiny sa mohli vyjadriť, aké majú želania tak aby mohla byť vyslaná delegácia poslancov čo najskôr. Pani Mussolini, ďakujem v mene Alberta Čiria a ostatných v kontexte súvislosti so Slovenskom by sme chceli predložiť otázku. Ehm, pán Weber hovoril o nesprávnom využívaní eurofondov, ale tiež dochádza k nesprávnom využívaniu relokácií a tiež dochádza k prepušťaniu ľudí z práce v prípade, že sa presúva výroba na Slovensko. Toto je tiež veľmi vážna vec a má to tiež dopad na regióny, ktorých sa to týka. Ďakujem pekne. Ja e, som sa začal osobne angažovať tejto veci včera spolu so zástupcom regiónu Piante, so zástupcami odborových organizácií aj príslušných firiem Eh, ktorí pricestovali sem na návštevu. Ja som eh, zakročil, snažil som sa ponúknuť konkrétne riešenia v tejto veci eh, v kontakte s odborovými združeniami, taktiež zástupcami tohto regiónu v Taliansku. Sa tejto veci teda podrobne venujeme. Martina Anderson. Ďakujem. Hovoríte o členských štátoch, aby dodržiavali princípy právneho štátu. Hovoríte o tom, že došlo k vražde novinára. Vzhľadom na to, že tu máme pána Nilsa Mužniaka, ktorý sa chystá vystúpiť v pléne. Je dôležité pripomenúť si vraždu právnika v oblasti ľudských práv Pata Funika, ktorého e, zavraždili právnici. That murder. So here you have a member states. A, a zavraždili ho royalisti a došlo k dôkazu toho, že tam išlo o politické motívy. Pani Toja. Sappiamo e apprezziamo quello che lei ha fatto ieri e farà per questo. Vieme a ceníme si, čo ste urobili včera a čo sa chystáte urobiť v snahe vyriešiť tento problém, tejto problémovej situácie. Talianská vláda sa tiež snaží v tejto veci angažovať. Ja žiadam nadnárodné firmy, aby sa ujali svojej sociálnej zodpovednosti, pretože prichádzajú do krajiny, tam sa investuje, nemalo by im byť umožnené len tak výrobu uzavrieť z finančných dôvodov. Má to predsa dopáta aj na ich poveste, teda im to v konečnom dôsledku škodí. Preto by som sa um, chcela opýtať na jednu vec, toto hodnotenie, ktoré prebehne aj na úrovni výboru pre rozpočet. Podľa mňa by sme sa mali zamerať aj na financovanie menej rozvinutých regiónov EÚ v snahe pomôcť im. Vlastne možno sa to zneužilo, možno sa to využilo na financovanie takýchto relokácií a dumpingu. Teda hovoríme s pracovníkmi týchto firiem, ale tiež to došlo k zneužitiu eurofondov. Dobre. Pani Gomeš. Pán eh, predseda, ja som mala tú čest viesť na Maltu a môžem potvrdiť, že ešte stále čakáme na odpoveď konferencie predsedov ale to, čo sa ešte musí urobiť, by malo prebehnúť v rámci výberu LIBE a nového výboru, ktorý má vzniknúť, tak ako to bolo v prípade výboru na šírenie panánskych dokumentov. Chcem však požiadať, aby sa nastala táto téma aj s so predstaviteľkou v kontexte situácie v Etiópii. Tam dochádza k potlačaniu práv. Predseda vlády odstúpil, došlo k veľmi um, zhoršenej situácii, vyhlásil sa núdzový stav je to situácia, ktorú e, si pamätáme z niektorých iných období z minulosti, keď bol tiež vyhlásený núzový stav v dôsledku e, zakročenia Spojených štátov amerických. Podľa mňa Európska únia, keď chce presadzovať svoje hodnoty, a keď chce presadzovať demokraciu, musí podľa toho aj konať. E, a to musí platiť aj pre Etiópiu. Aj tam sa musia dodržovať princípy právneho štátu a ľudské práva. Ďakujem. Nejde tu o rozpravu na tému ľudských práv. Išlo o požiadavku, ktorá sa týkala naliehavej udalosti ehm, pani ehm, Harms. Žiadam, aby sme sa vrátili k programu, pretože e, veľmi dobre sa to hodí k tomu, čo nám má povedať pán Muznik e, k tejto téme. quello che stiamo facendo poriadku, práve to chcem urobiť. Otázka zavraždeného novinára však bola taká závažná uh, udalosť, že i Komisia pre ľudské práva, pán, Komisia pre ľudské práva, pán Mužniek, veľmi dobre chápe význam tejto otázky. Chcem mu poďakovať za to, že mal s nami trpezlivo, že počkal, ale išlo také, tak, taktiež ale o ľudské práva. Chcem ho tu srdečne privítať. Vy ste komisárom pre ľudské práva v rámci Rady Európy. My vieme a ocenujeme to, že e, Rada Európy obhajuje tieto práva a že bojuje proti násiliu, najmä násiliu na ženách